preta. Nie len rozprava je e, ukončená, ale aj schôdza bude ukončená po tom, čo vám poviem, že ďalšia schôdza bude zajtra vo štoto.